E, koleżanki i koledzy. kolegovia. Otváram naše zasadnutie. Ďalším e, bodom našeho programu je voľba podpredsedov Európskeho parlamentu. Dostal som nasledovné kandidatúry. Durand Isabel Kamiński Michał Tomasz. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberend Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. A ešte eh, Roberta Angelili. Máme tu e, viac ako 14 e, kandidátiek a kandidátov. A e, k dispozícii je 14 miest pod predsedou. Budeme teraz hlasovať a dostávame sa k prvému kolu hlasovania. Skrutátormi budú tí istí poslanci, ktorí vykonávali túto funkciu už predpoludním a poprosím ich teda, aby zaujali miesto pri volebných urnách. Odoberte sa prosím e, k volebným urnám, poprosím skrutátorov, aby sa presunuli a aby potom hlasovali ako poslední. Budeme postupovať podľa článku 15 odsek 1 e, rokovacieho poriadku e, tajným hlasovaním v zmysle článku 5 e, odsek 1 budem teraz citovať. V následnom poradí budeme mať e, najprv e, jednu voľbu a potom budeme voliť jednotlivých členov. Poprosím, aby ste sa usadili, pretože budem teraz čítať veľmi dôležité body z rokovacieho poriadku. prvom, v, v, v prvom kole volieb, kde ide o obsadenie 14 miest, budeme, e, zvolíme tých kandidátov, ktorí získajú väčšinu. Ak však množstvo